zasadnutia chcem vám pripomenúť, že hlasovanie o správe pána Martina sa odohrá v stredu. Naše ďalšie zasadnutie, naše zasadnutie pokračuje zajtra eh, od 9. ráno a potom od 15. popoludní. V, eh, v materiáloch z pléna máte eh, program rokovania. Ďakujem.